opýtať, či budú vôbec vo štvrtok e, e, nejaké stretnutia. Budeme mať k dispozícii tlmočenie na plenárku, bude plenárka a budeme schopní prijať e, skupiny návštevníkov. Toto je veľmi dôležitá otázka, takže pre vašu informáciu len pripravujem e-mail, ktorý podpíšem osobne a bude adresovaný všetkým vám, dámy a páni, ktorí e, ste nedokázali e, prísť. E, každý dostane túto informáciu, dostanete túto informáciu mailom okolo 11. a bude obsahovať odpovede na všetky takéto otázky. Na otázky teda, na ktoré poznáme odpovede. Jedna z odpovedí je, E, práve e, odpoveď na otázku, ktorú ste položili. Vo štvrtok všetky výbory e, sa budú konať bez hlasovania počas týchto stretnutí. Budú to možno menej formálne stretnutia. Európsky parlament teda bude, len tu nebude tá plenárna časť a všetko bude prebiehať ako zvyčajne. Takže skupiny, ktoré prídu do Štrasburgu na návštevu parlamentu, budú prijaté. Musia mať prístup do parlamentnej budovy. Budú e, môcť prísť do plenárnej miestnosti. Jediný rozdiel bude, že tu nebude plenárna schôdza a že sa na, na plenárke nebude hlasovať Pardon, hovorí pán predseda, na výboroch sa nebude hlasovať, pretože sme sa dohodli, že hlasovanie sa neuskutoční zvyčajne. E, ten zvyšok teda bude prebiehať ako zvyčajne. Čiže štvrtok a piatok môžete podpísať vaše registre, to sa nezmenilo, čiže zoznam zúčastníkov na štvrtok a piatok je k dispozícii. Všetky dodatočné informácie dostanete v maili najneskôr do obeda. Čiže budete vedieť, na čom sme sa dohodli. Včera na konferencii predsedov a na stretnutí Bira, sa mm, vyriešilo veľmi veľa vecí, ale už od dnešného dňa máme pracovnú skupinu, ktorá e, funguje, ide o služby parlamentu a tieto e, teda spolu neustále komunikujeme, komunikujem aj s predsedami politických skupín, pretože musíme zabezpečiť hladký priebeh všetkých vecí spojených s rozhodnutiami. A to má dopad na tento a budúce týždne. Nesmieme zabúdať, že budúci týždeň stretnutia parlamentných výborov sa uskutočnia a my to nemôžeme zablokovať. Potrebujeme sa dostatočne pripraviť aj z pohľadu našich diskusí v Bruseli. E, k tejto téme sa ešte neprijali rozhodnutia, ale príjmu sa v nasledujúcich dňoch. Čiže očakávajte informácie odo mňa, pokiaľ ide o kroky, ktoré sa týkajú blízkej budúcnosti. Ďalší bod e, programu e, sa týka vyhlásenia Rady a komisie, pokiaľ ide o prerušenie leteckej dopravy v Európe. Dovolte mi niekoľko slov na začiatok. Ako viete, rozhodnutia, ktoré sa príjmajú na nasledujúce dni, sa musia prijať výkonnou zložkou európskych inštitúcií, a toto bude úloha, ktorá sa týka komisie a rady. V oboch prípadoch e, tieto zložky sú operatívne už od minulej nedele, ale my ako poslanci máme tiež určité povinnosti v tomto ohľade. Tieto sa týkajú dlhodobej odpovede na krízu a chceli by sme zapracovať naš, alebo zahrnúť naše parlamentné výbory do tejto úlohy. Musíme si premyslieť, ako reagovať na situáciu počas našej miniplanárky v Bruseli. Um, dalo by sa to urobiť uznesením. Sú rozličné spôsoby reakcie, o ktorých sa diskutuje. Čiže moja výzva smerom na vás, dámy a páni, máte na zreteli pri vašich vystúpeniach to, ako by mohol parlament prispieť k riešeniu súčasných problémov. Ide o problémy, ktoré sa týkajú európskych občanov, máme problémy dostať sa do, Štrasburgu do alebo Bruselu, ale toto sú vnútorné problémy, nemali by sme uh, to príliš e, vystavovať do popredia. Mali by sme sa skôr zamyslieť na riešením problémov, ktorým čelia Európania vzhľadom na paralizovanie leteckej dopravy. Prosím, zamyslite sa, čo by sme my mohli urobiť v nasledujúcich týždňoch, aby sa situácia zlepšila pretože v nasledujúcich dňoch a hodinách bremeno zodpovednosti je na výkonných orgánoch, čiže chcem poďakovať zastupcom Rady a komisie za to, že sú prítomní a poprosím ich, aby otvorili diskusiu v mene Rady. Pán Diego López Garida, mohli by ste otvoriť e, diskusiu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako všetci viete, letecká doprava má strategický význam. Ovplyvňuje každodenný život ľudí, ich právo, základné právo na voľný pohyb a tiež ovplyvňuje bez pochyby veľmi významným spôsobom ekonomickú aktivitu. Keď nastanú problémy v leteckej doprave, keď sa preruší a keď to vplyvní viac než jednu krajinu, ešte viac sa počiarkne tento strategický význam leteckej dopravy a škody sú veľa väčšie. A v tomto prípade ovplyvňuje väčšinu e, členov EÚ a európskych krajín teda a máme tu neočakávanú krízu, krízu, akú sme tu doteraz nepoznali a krízu, ktorú musíme adekvátne riešiť. Je to oblasť, v ktorej Európska únia nemá toľko právomocí ako v iných, ale napriek tomu musí reagovať a musí konať. V tejto kríze leteckej dopravy eh, existujú dve základné veci a to, že je to veľmi závažná kríza a na druhej strane e, Európska únia má veľmi málo právomocí konať v týchto okolnostiach. Takže naozaj nie je to pre nás veľmi ľahké, aby sme konali, ale napriek tomu sa konalo a koná sa a snažíme sa reagovať na túto krízu. Nuž a ako sme na to reagovali? V prvom rade eh, letiskové eh, orgány a členské štáty aplikovali eh, známe informácie a model, ktorý, ktorý bol vypracovaný vulkanologickým inštitútom, vedeckým inštitútom v Londýne. No už prijali sa následné opatrenia, obmedzili sa lety. A to bolo teda to najdôležitejšie, konať eh, opatrne tak, aby bolo čo najmenšie riziko pre občanov. To sa urobilo zo strany Eurocontrol a zo strany vedeckého výboru v Londýne, ktorý eh, sa vytvoril pred niekoľkými rokmi, nazýva sa mm, vlastne Inštitút pre eh, sopečný popol. No už inši- európske inštitúcie od prvej chvíle e, začali túto situáciu riešiť a najmä za posledné dni sa odohralo niekoľko technických stretnutí e, zo, a vrátanie stretnutia ministrov dopravy. E, všetci sme pracovali, predsedníctvo, španielské predsedníctvo, aj e, komisia konkrétne pán Kalas. Ja sa mu chcem poďakovať za jeho ochotu, za jeho pripravenosť počas tohto času. Možno snažili sme sa pripraviť e, adekvátnu reakciu na túto situáciu, e, ktorá sa stávala e, trvácnejšou, ktorá začínala mať veľmi vážne dôsledky a škody pre EÚ, ale aj mimo EÚ. Nuž a z tohto všetkého vyplynula, eh, vyplynulo odporúčanie eurokontrolu a eh, zobrali sme, vzalo sa to do úvahy na mimoriadnom stretnutí ministrov eh, dopravy, ako aj na stretnutiach s letiskovými orgánmi, so všetkými zainteresovanými stranami a vyplynulo rozhodnutie rozdeliť e, alebo vytvoriť tri zóny. Prvá zóna by bola tá, kde je najväčšia koncentrácia popola, kde bude naďalej pokračovať absolútny zákaz letov. Druhá zóna e, by bola zóna, kde vôbec neprítomný popol a preto lety e, sa môžu konať. A potom tretia zóna, kde je veľmi nízka koncentrácia popola a preto by teda mohli byť umožnené lety za zachovanie bezpečnosti občanov po preskúmaní e, údajov každých 6 e, hodín e, zo strany Eurokontrolu a zo strany teda e, príslušných orgánov členských štátov by sa vždy po tých 6 hodín rozhodlo, e, či sa teda lety povolia alebo nie. E, takže toto odporúčanie navrhol Eurocontrol a to bolo prijaté jednomyselne zo strany všetkých 27 členských štátov. A takto e, sme spoločne zo strany EÚ reagovali na túto situáciu a navrhli sme Navrhlo sa členským štátom e, postupovať e, takýmto spôsobom. Spoločne e, s komisiou, spoločne s eurokontrolom sa prijali tieto opatrenia. Naďalej je prioritou bezpečnosť. Táto nikdy nebude ohrozená, ako aj povedal pán Kalas tento víkend. A preto je absolútny zákaz letov v istých oblastiach, Eh, vypracuje sa analýza, eh, presná analýza rizik na základe údajov Eurokontrolu, nielen údajov teda, ktoré prídu z Londýna, ale aj na základe pokusných letov, eh, lietadiel bez pasažierov, jednotlivých údajov členských štátov, výrobcov lietadiel, vedeckého inštitútu v Kolíne, No, že všetky tieto informácie sa teda použijú na príjmanie potrebných opatrení a rozhodnutí. Je to teda evolučný, dynamický, presnejší model, než ten, ktorý sme doteraz používali. Je založený na vedeckej báze, na e, technickom rozhodnutí Eurokontrolu a tiež na základe známych eh, informácií tiež zo strany ministrov dopravy. Včera bolo jasné rozhodnutie, aby mm, jednotlivé vlády poskytli do maximálnej možnej miery alternatívne spôsoby dopravy občanom, pretože ich mobilita bola veľmi narušená ehm, Ministri sa tiež venovali ekonomickým e, dôsledkom tejto krízy a to už e, vysvetlí aj pán komisár Kalas. Vytvorila sa pracovná skupina e, pod vedením komisára Almuniu, komisára Kalasa, aj komisára Réna a budúci týždeň bude poskytnutá správa o týchto ekonomických dôsledkoch a bude sa tiež konať aj nové stretnutie ministrov dopravy ohľadom tejto témy. Takže ako som povedal, snažíme sa koordinovane reagovať na to, čo sa deje. E, maximálna priorita pre nás je bezpečnosť občanov. E, chceme zachovať ich práva a ochraňovať ich práva a samozrejme pán Buzek, ja dúfam, že Európsky parlament bude podrobne debatovať o tejto téme. Myslím si, že táto e, debata e, prinesie zaujímavé informácie a poslúži tiež pre prijatie potrebných opatrení e, vzhľadom na túto vec, ktorá nás prekvapila, ale na ktorú teda samozrejme musíme reagovať. Ďakujem pekne, pán minister. Chcem sa vám poďakovať za všetky vysvetlenia, ktoré ste poskytli. Aj ja vás chcem ubezpečiť a prosím vás, oznámte to aj Rade ministrov, aj španielskom predsedníctvu, že Európsky parlament je pripravený spolupracovať. Sme pripravení a otvorení na no, mm, debatu vo výboroch e, tento týždeň, pretože výbory fungujú a sme teda pripravení prijať zástupcov e, komisie a s nimi diskutovať o tejto veci. Radi by sme boli zapojení do tohoto úsilia a boli sme zvolení v priamých voľbách v rôznych e, volebných obvodoch v celej Európe a preto naše zapojenie je potrebné. Sme na to pripravení všetkými spôsobmi, ale samozrejme môžeme robiť len to, čo nám umožňuje zákonodárna právomoc. Nemôžeme prevziať výkonnú právomoc, ale chceme pomôcť Rade a komisii. A na to tu je táto diskusia. V mene Európskej komisii teraz má slovo komisár Sinkalas. Nech sa páči. Mr. President, honorable members. Pán predseda, ctení poslanci, dámy a páni, s potešením e, chcem predniesť e, parlamentu správu o krokoch, ktoré prijala Európska komisia, e, čo sa týka dopadov krízy v európskom letectve kvôli výbuchu sopky. Ako viete, 84 tisíc letov bolo zrušených a to postihlo tisícky cestujúcich. Ako viete, Eurocontrol na, našu iniciatívu zvolal telekonferenciu v pondelok a komisia sa na tom zúčastňovala aj e, včera na e, mimoriadnej rade pre e, dopravu. Podľa mňa sú to štyri kľúčové posolstva, ktoré vám chcem rozdať po tejto rade. Všetci ministri dopravy sú za koordinovanú reakciu Európy na túto krizu. Národná, národné riešenia nie sú účinné pre riešenie takýchto problémov, ktoré postihuje globálne letecký priestor a chcem povedať, že duch spolupráce medzi ministrami dopravy bol veľmi vysoký a už v nedeliu sme mali niekoľko telefonických rozhovorov, kde všetci boli pripravení no, ujať sa zodpovednosti a spolupracovať. Druhé dôležité posolstvo je, že bezpečnosť je prvrada a e, nemôžeme um, z nej podľaviť. Toto je e, naša základná starosť a musíme zabezpečiť najvyššie um, bezpečnostné e, štandardy pre našich občanov. Po tretie, ministri sa dohodli na um, postupnom koordinovanom otváraní Európskeho leteckého priestoru so zabezpečením bezpečnosti. Začalo to dnes o 8. E, a v prostredníctvom Eurokontrolu sme zahrnuli tri zóny do e, tohoto rozhodnutia na základe stupňa znečistenia. E, prvá táto zóna je v strednom jadre emisí a tam budeme pokračovať s plným zákazom letecké prevádzky, pretože nie je možné zaručiť jej bezpečnosť. E, druhá takáto zóna je zóna, ktorá v zásade e, nebráni e, vykonávaniu leteckej prevádzky, hoci stále sú tam nejaké množstva popola. Tá, túto zónu bude musieť potvrdiť a rozhodnutia o leteckej prevádzke v nej sa budú príjmať koordinovane v orgánoch členských štátov. Tretia zóna nie je postihnutá poplavom a mm, preto tam e, nie sú žiadne obezenia mm, premávky. Eurocontrol každých 6 e, hodín e, poskytuje mapy s príslušnými informáciami pre národné orgány. Po štvrté, vďaka týmto opatreniam Nakoniec očakávame mm, plnenie programu Spoločné európske nebo a e, tiež e, správcov e, dopravných sietí. Som rád, že sa môžem splehnúť na podporu Európskeho parlamentu v druhom balíku pre spoločné európske nebo. Ako ste spomenuli, pracovná skupina komisárov bola zorganizovaná, aby diskutovala o otázkach štátnej pomoci. Včera som hovoril so zástupcami leteckej spoločnosti a oni povedali, že ešte jednoducho nie sú pripravení vyhodnotiť e, straty, ktoré utrpeli. Hlavná otázka a hlavný záujem pre nich je pokračovať v letoch. A to bolo pre nich najdôležitejšie a e, nechcú teraz panikáriť s tou šatnou pomocou a ďalšími opatreniami, e, ktoré majú pomôcť leteckej doprave. A tiež dôležitá otázka samozrejme sú práva cestujúcich, teda musíme Um, posilňovať uh, naplnenie práv um, cestujúcich, pretože pravidlá sú dobré, to si myslí každý, ale otázka je v ich uh, naplňaní a presadzovaní, ktoré sú v rukách členských štátov. Mali by sme to presadzovať a mali by sme mať uh, rôzne myšlienky a predstavy, ako um, pomôcť s lepším presadzovaním týchto pravidel. Teraz by som sa chcel vyjadriť k e, istým, e, podľa mňa, zámerným pokusom e, spôsobiť zmetok v tom, že kto musí čo urobiť a kto urobil čo a aké sú modely. A je jasné, že v niektorých krajinách prichádzajú voľby a tak ďalej. No po výbuchu sopky všetky rozhodnutia padli na základe existujúcich dohodnutých modelov o tom, ako riešiť tieto veci. A kde nastali prerušenia premávky. Takže mm, letecká premávka, letecký priestor a jeho správa je v národnej kompetencii a tu na e, komisia nedáva e, žiadne mm, pravidlo. E, riadi sa to na národnej úrovni a vychádza to z existujúcich informácií a existujúcich hodnotení. Aj tento model je na nich založený. Nie je nič zlé s týmto modelom. Môžeme diskutovať o tom, ako ho upraviť. Už sme o tom hovorili včera. No, eh, keď sa hovorí, že európsky model úplne zlyhal, to je mm, absolútne nesprávne. Je to mimoriadná udalosť, výbuch takejto sopky a eh, nečakané široké rozptýlenie oblaku popola sa stáva veľmi zriedkavo na svete a to nie jav, ako je napríklad sneženie, ktorý sa deje častejšie. No, už cez víkend sa ukázalo byť jasné, že to je veľmi vynimočné a už počas víkendu sme mali niekoľko diskusí o tom, ako k tomu pristúpiť. Takže E, keď e, hovoria ľudia, že ministri dopravy mali do toho zasiahnuť okamžite, tak e, to je úplne v rozpore s našim chápaním, ako veci fungujú. V Európe tieto rozhodnutia sú v rukách nezávislých expertov a orgánov a ja sám, aj minister López Garrigo, sme um, boli v kontrole v nedelu a bol som v spojení so e, všetkými e, ministrami dopravy e, tých e, veľkých členských štátov a už e, sme um, pripravení prijať rozhodnutia a mohli sme povedať, bohužiaľ, e, čo dokážeme urobiť v um, takejto situácii. No, nie je to vecou ľubovoľných rozhodnutí, je to v rukách e, špecializovaného orgánu, ktorý zasedal a mali sme už veľmi ťažké diskusie e, v nedeľu a sú to zložité rozhodnutia a ide tu o život ľudí. V pondelok ráno bola mimoriadná mimoriadne zasadnutie e, Eurocontrol, kde sme sa zhodli na tom, e, že Eurocontrol spolupracoval a Dohodli sme sa na tom modeli Truck Zone a opakujem, že to vôbec nie je e, v kompetencii spoločenstva, no Výlučne e, národný prístup k takýmto udalostiam e, je zastaralý a prekonaný a máme tu o to väčší dôvod, aby sme mali európsky prístup k takýmto mm, udalostiam a regulovali to e, spoločne a postavili sa a čelili dôsledkom. A výsledok rokovania bol, že v prvom rade je najdôležitejšie pokračovať v letoch e, a e, bezpečnosť leteckej dopravy a cestujúcich je dôležitá a je dôležité, aby sme najprv eh, mohli hm, pripraviť lety, ktoré hm, umožňa si vrátiť sa domov. To je teda všetko a intenzívne pracujeme s radou aj s eurokontrolom, aby sme sledovali túto situáciu a ak to bude potrebné, prijali nové rozhodnutia. No myslím, že model, ktorý máme teraz, je vhodný na to, aby sa pokračovalo vo väčšine letov. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi podpredsedovi Európskej komisie, pánovi Kalasovi a teraz v mene EPP Pani Fotenkov by chcela niečo povedať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem komisii a rade za poskytnuté informácie, pokiaľ ide o to, čo môžeme nazvať krízou v európskom dopravnom sektore. V posledných dňoch sme videli, že bez dopravy je Európsky parlament a celá spoločnosť e, a celá ekonomika v problémoch a preto je dôležité, aby sme dnes tu v parlamente diskutovali o tejto naliehavej téme. Cestujúci uviazli na rozličných miestach leteckej spoločnosti a celé, celá sieť spoločností, ktorá závisí na doprave, bola ovplyvnená. Je to, spôsobilo to krízu a pán predseda, bezpečnosť je ten najdôležitejší prvok. E, to je celkom jasné. E, cestujúci treba prepravovať bezpečne, ale nie sme pripravení dostatočne dobre na túto výnimočnú výnimočnú situáciu za stvorenie leteckého priestoru. v Prvý deň bolo rýchlou reakciou na problémy spojené s vulkanickými oblakmi. S tým na to nie sme zvyknutí a e, počítačové modely ukazovali, e, že e, testy prebiehali bez nejakých problémov. A znovu bezpečnosť na prvom mieste, ale otvorenie európskeho leteckého priestoru bolo založené na skutočných e, faktoch. E, potrebujeme e, viac analýz a je dobré, že prvé kroky sa včera už prijali. Musíme budovať tento systém veľmi rýchlo Musíme byť efektívni, najskôr bezpečnosť, ale potom zabezpečiť to, že sa bude využívať letecký priestor čo najskôr. E, takisto sa tu vyžadujú nové opatrenia, jednotný letecký priestor v Európe. Mm, to bolo spojené s určitým odporom v členských krajinách, ale musíme to využívať efektívnejšie letecké spoločnosti e, utrpeli veľké škody a tiež e, náklady na záchranu tých pasažierov e, takisto prudko rástli. Otázkou teda je, či je primerané vzhľadom na všetky tieto náklady, aby ich znášali letecké spoločnosti. Musíme sa veľmi rýchlo rozhodnúť, aké škody e, a aké kompenzácie by sa prípadne mohli poskytnúť. A e, uvediem príklad. E, náklady dopravných spoločností na základe Európskej smernice o právach pasažierov pasažieroch, pasažierov v prípade katastrof. V takýchto situáciách e, nemalo by to byť e, pokryté európskym rozpočtom? E, musím musíme tu žiadať o naliehavý postup, potrebujeme koordinovaný európsky prístup nie ide len o otázku európsku, ale o monitoring štátnej pomoci. Ďakujem pekne a teraz v mene socialistov a demokratov pán Šulc. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážené dámy a páni, myslím si, že táto kríza má ľudský rozmer, o ktorom tiež musíme dnes hovoriť. E, sú 10 tisícky ľudí, ktorí sú niekde uviaznutí a niekde čakajú na to, že budú môcť konečne prísť domov a myslím si, že e, na týchto e, ľudí musíme tiež dnes ráno myslieť. Každý z nás, kolegovia, sme mali podobný osud za posledné týždne a my sme e, privilegovaní poslanci, ktorí môžu využívať e, rôznu infraštruktúru. No, sú ľudia, ktorí e, sedia niekde na kraji sveta a nemôžu sa odtiaľ dostať, nemôžu prísť do práce, ich e, deti nemôžu ísť do školy, pretože sa nevrátili z dovolenky a nie sú vybavení, nemajú peniaze. A ja chcem povedať, že môj súcit tiež patrí týmto ľuďom a dúfam, že sa rýchlo podarí týchto ľudí rýchlo dostať domov. Letecké spoločnosti e, sú e, systémovo dôležité e, spoločnosti a letecká doprava nie je dôležitá len čo do osobnej dopravy, ale aj čo do nákladnej dopravy. A vidíme, že straty, ktoré teraz nastali kvôli tomto výbuchu sopky, sú už hospodársky významnejšie ako straty po 9. septembri 2001. A preto by sa komisia mala prúžne správať pri eh, schváľovaní eh, štátnej pomoci pre letecké spoločnosti. Ďalej, e, musíme zobrať na vedomie, že letecká doprava je súčasť e, veľmi zraniteľnej infraštruktúry, v ktorou žijeme v Európe. Keď vypadne letecká doprava, tak e, nemáme dostatočné možnosti vyrovnať a nahradiť to, čo vypadlo. Preto máme tú myšlenku, ktorú sme začali už pred 20 rokmi, a to je budovanie transeurópskych sietí, hlavne budovanie vlakovej železničnej dopravy je dôležitá a dôveryhodná a vidíme, že teraz teraz aj e, životne dôležitá alternatíva pre hospodárstvo. A to by sme mali teraz e, potvrdiť. E, kolega Zerika Travi ešte povie pár prvkov. Ja chcem povedať poprvé, že doteraz sa nám nepodarilo zabezpečiť interoperabilitu vlakov medzi štátmi. Žiadny nemecký vlak ICE nemôže ísť do Španielska a odtiaľ doviesť vozne. A takisto TGV nemôže ísť z Francúzska až do Maďarska. A e, to je aj problém a my ako parlament by sme z času na čas nemali e, konať e, eruptívne, ale trvalo udržateľne a s pamäťou na naše vyhliadky do budúcnosti. Ďakujem pani Gezi Meissner. Ďakujem pán predseda, aj pán komisár, aj minister zo Španielska je to tak, že v tomto prípade sme videli, e, že príroda je silnejšia ako všetky technológie a do určitej miery sme e, my, ľudia, dostali e, lekciu. Zároveň však musíme tiež povedať, že v tomto prípade sme si všimli, že v Európe ešte sme nie tak ďaleko, ako by sme mali byť. A um, už 20 rokov máme reči o spoločnom trhu aj v doprave. A už 20 rokov hovoríme o um, spoločnom európskom nebi a tento by samozrejme nemohol zabraniť výbuchu sopky, ale mohol by nám umožniť umožniť e, lepší a rýchlejší postup. Už e, dlhšie chceme spoločné európske nebo, e, ktoré by koordinovalo Eurocontrol a ešte ho nemáme. A rovnako a e, tu smerujem tam, kam aj pán Šulc, ešte e, nemáme interoperabilitu pri železničnej doprave. Nemáme ešte žiadnu možnosť, aby sme si robili rezerváciu lístka e, z, z severu na juh cez Európu v železnici. A aj tu vidíme, že máme veľa na papieri, veľa sme diskutovali, ale naozaj ešte v skutočnosti veľa chýba. Musíme e, si teraz uvedomiť, e, že pre e, občanov bola trošku neuspokojivá tá reakcia v Európe. Prirodzene bolo to veľmi ťažké a prirodzene nemôže žiadny národný minister uvoľniť a otvoriť letecký priestor, keď nejaký inštitút v Londýne povie, že to nie je bezpečné. Zároveň nebolo uspokojivé, že neboli žiadne skutočné merania v vzduchu balónmi, ale že sa len riadili podľa štatistických výpočtov a toto znepokojilo občanov a e, tiež e, letecké spoločnosti, ktoré e, utrpeli hospodárske škody a ktoré by mali radšej rýchlejšiu reakciu. Sú tu hospodárske škody u leteckých spoločností a samozrejme veľmi dôležité, aby tí cestujúci sa dostali domov a ich práva chceme zabezpečiť, ale pre ich práva je tiež dôležité, aby vôbec existovala letecká doprava, aby tu boli ponuky a preto vidím, že je rovnako dôležité, aby sme mali letecké spoločnosti aj leteckú dopravu v Európe, e, k, e, na ktorú sa budeme môcť spoliahnuť. A preto musíme si ďalej rozmyslieť, ako budeme postupovať v tejto situácii, ako v e, kríze, ktorú už aj tak utrpel dopravný sektor, môžeme podporiť letecké spoločnosti a ako budeme môcť úplne umožniť občanom využívať mobilitu, ktorá je dôležitá vymoženosť v Európe a tiež e, ju zaručiť. E, čo sa týka odškodnenia, e, nemôžeme brať na zodpovednosť tú sebku za odškodnenie. Vieme, že príroda má svoje vlastné zákony, ale ako ľudia by sme sa mali pokúsiť reagovať v záujme európskych občanov a podľa mňa je preto dôležité, dobre, že teraz ste zriadili pracovnú skupinu pod predsedom, pod predsedom Kalasom a to je dôležité a budeme o tom diskutovať ďalej, ako teraz budeme môcť vyvodiť dôsledky z tejto krízy. Ďakujem pani, v imieniu. Ďakujem pekne. A teraz v mene liberálov a demokratov pán Kramer. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, e, mobilita v Európe za posledných 6 e, dní sa značne e, zmenila. Nebolo dôvodom letecké nešťastie alebo drahý benzín alebo klimatické zmeny. A v tomto prípade dôvod bol sama príroda. A Srbka na Islande ukázala ľudstvo, akú má moc príroda. A toto by nám v budúcnosti malo dať lekciu, že ľudia nie sú všemohúci ani nikdy nebudú. Odpoveď na tento výbuch sopky e, správne bola európska odpoveď, pretože e, tento popol e, uväznil lietadla a preto Európsky orgán pre leteckú bezpečnosť Eurocontrol konal zodpovedne a bezpečnosť cestujúcich nadradil na najvyššiu prioritu. Preto v mene eh, frakcie zelených eh, sa chcem poďakovať Eurokontrolu a všetkým eh, ministrom dopravy aj nemeckému Petru Ranzoverovi. Chcem sa im všetkým poďakovať. A tiež treba podporiť mm, odbory pilotov kokpit, ktorí mali väčšiu zodpovednosť ako ich manažéri. Oni považujú mm, lietanie mm, na pohľad podľa viditeľnosti e, nezodpovedné. Preto e, my zelení odsudzujeme e, tie nátlaky leteckej spoločnosti, ktorí chcú zabezpečiť svoje zisky a nemajú prioritu bezpečnosť. My sme za otvorenie leteckej dopravy, len keď budeme môcť byť vylúčené všetky rizika. A e, nesmieme e, sa um, podrobiť tlaku um, leteckých spoločností a nepreniesť zodpovednosť na pilotov. Um, my však tiež sme si e, vedomi, e, že je tu e, nedostatok e, národnej európskej politiky dopravy za posledné 10 ročia. Um, myslíme si, e, že um, železničná doprava bola zanedbaná a toto má tiež dôsledky v letecké doprave. E, letecké spoločnosti e, každý rok e, dostávajú 14 miliard eur ako darček od európskych dávnych poplatníkov pri daňových úľavách na letecký benzín. Jeden dôsledok sa treba vyvodiť a to, e, že e, železnica nie je len e, najbezpečnejší dopravný prostriedok, ale je tiež schopný zabezpečiť mobilitu a aj klimatické zmeny a preto sa chcem poďakovať všetkým železniciam v Európe, ktoré pomohli v tejto kríze Susi. Výbuch sopky na Islande nám má byť varovaním. To, čo teraz prežívame, je konkrétne naplňanie budúcnosti dopravy. Budúcnosť dopravy však len uspeje vtedy, keď sa nebude musieť presadzovať násilne, a e, pretože všetky európske e, členské štáty EÚ e, musia zabezpečiť a um, prehnotiť priority um, národnej a európskej dopravnej politiky. Um, kolenice um, musia dostať prioritu nielen slovne, ale aj finančne, aby sme niečo takéto nezažili aj v budúcnosti. Ďakujem pekne. A teraz v mene konzerv- európskych konzervatívcov reformistov, pán Peter van Dalen. Pán predseda, veľký vplyv leteckej dopravy, myslím si, že je jasný. E, vidíme teda, že vybuchla sopka na Islande a e, doprava v Európe už niekoľko dní kolabuje. prijalo sa rozhodnutie, že teda niekoľko, niektoré lety sa môžu obnoviť. A um, ja si myslím, že sme príliš uh, neflexibilní v našom prístupe, pretože sme uzatvorili príliš veľký mm, alebo veľa mnoho vzdušného priestoru. Možno si pamätáte, že kedysi e, tiež došlo k výbuchom sopky, k preletom e, nad tými sopkami, napríklad v Indona- Indonézii. Ale tá situácia bola iná, pretože prelety boli e, presne nad tými sopkami a nemôžete použiť tie okolnosti na Um, pri vtedajších preletoch na výpočty um, pre súčasnú situáciu. Pre isté letové výšky je možné otvoriť znova vzdušný priestor kvôli islandskej sopky uh, naše letecké spoločnosti utrpeli veľké ekonomické škody. veľké letecké spoločnosti, ako som povedal, strácajú e, finančné prostriedky kvôli tejto situácii a e, treba prijať pragmatický e, prístup teraz aj v budúcnosti, tak aby sme mali bezpečnú a zodpovednú politiku, aby sme, ale aby sme zvážili pozitíva a negatíva medzi teda ekonomikou a bezpečnosťou. A teraz pán Bisky Zague a NGL. Pán predseda, e, rozhodujúce orgány pre leteckú bezpečnosť e, e, a ich rozhodnutie ne vsádzať e, e, a e, nezahrať sa s bezpečnosťou cestujúcich bolo správne, aj keď to prinieslo hospodárske škody pre letecké spoločnosti. Podľa mňa je nezodpovedné, že letecké spoločnosti dnes chcú nechať pilotov lietať na vlastné nebezpečie. Čo vlastne znamená na vlastné nebezpečie? Ja e, vítam, že e, komisia e, sa podujala prijať a povoliť štátnu pomoc pre tie letecké spoločnosti, ktoré kvôli tejto situácii sa dostali do hospodárskych ťažkostí. Hovoríme tu o ťažkej situácii v celej únie. Keď EÚ a E, členské štáty e, pomôžu zabraniť e, ďalšiemu zhoršovaniu, tak to bude v poriadku. Spoločne so zaručeným štátnej pomoci musíme tiež záväzne dohodnúť, že letecké spoločnosti nebudú prijímať znižovanie stavu personálu ani žiadne znižovanie miest. Tiež e, sa musí zaručiť, e, že e, nestiahnu dovolenku svojmu personálu alebo nestiahnu im mzdu za dovolenku za to, že kvôli takéto situácii sa pracovníci nemohli dostaviť na pracovisko. Je čas, aby komisia presadila a zaručila spoločné, spoločný dohľad nad leteckým priestorom. A mm, tiež e, tento dohľad musí byť e, zameraný e, proti sociálnemu dumpingu. Tu chcem pripomenúť vám štátne pomoci bankám, ktoré, tak povediac, profitovali z toho, ale nekonali s príslušnou sociálnou zodpovednosťou. Hospodárska súťaž e, nesmie byť nadradená bezpečnosti ľudských životov. Ďakujem pekne. Teraz spolupredseda EFD, pán Speroni. Ďakujem pekne, pán predseda. Podľa môjho názoru situácia pripývajúca z toho sopečného výbuchu bola riešená neskoro a neefektívne Skutočné, riešenie, skutočné stretnutie bolo až včera a sopka vybuchla e, minulý týždeň vo štvrtok ráno, čiže rozhodnutie sa malo prijať už skôr. Možno, že sme naozaj uplatnili príliš reštriktívne opatrenia, dobre, bezpečnosť na, prvo, e, bezpečnosť na prvo, prvom mieste, ale prečo zatvárať belgický letecký priestor? Prečo zakazovať lety malým jednomotorovým lietadlám, ktoré lietajú v nízkej nadmorskej výške, keď ten oblak bol vo výške asi 8000 metrov. Možno, že pravidlo, ktoré sme uplatnili, je také, že, že piloti by to proste riešili nejakým iným spôsobom. Ehm, možno, že ten najbezpečnejší let je ehm, žiadny let ako teda reagovať na takéto urgentné situácie pasažieri a Jednoducho sme prijali tieto opatrenia príliš neskoro voči tejto situácii a v budúcnosti by sme mali vziať do úvahy potrebu tej bezpečnosti na prvom mieste, ale uznať aj to, že je tu potreba spolu s touto bezpečnosťou vyhnúť sa e, zákazu unblock. E, naše opatrenia mu musia brať e, na zreteľ skutočné okolnosti, pretože inak to bude mať škodlivý dopad na sektor, ktorý je vitálny pre naše hospodárstvo. Hospodársky dopad sa netýka iba leteckých spoločností a sektora cestovného ruchu, ale celej ekonomiky a to sme videli. Keď v roku 2001 došlo k útoku na dvojčky. Takže musíme tomu venovať vážnu pozornosť a mať skutočné podrobnosti. Ďakujem pekne. A teraz v mene e, nezaradených pani de Vardeman, máte slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, bezpečnosť je všetkým a riziko, e, že plne obsadené lietadlo bude mať výpadok motorov a možno v dôsledku toho e, spadne na objavný priestor, nemôžeme znašať a chceme pripomenúť e, let British Airways, ktorý letel cestou do Nového Zelandu cez takýto oblak a tiež let KLM, ktorý letel cez e, tiež e, oblak sopečného popola a e, skoro nastali v oboch prípadoch katastrofy a ľudské životy nie sú svoči- vyčísliteľné a chcem sa poďakovať za zodpovednosť testovacie a meracie lety boli vykonané, ale len do istej výšky a e, tiež len e, na pohľad a nemôžeme e, analyzovať, aké tu boli ďalšie nebezpečenstva. A v prípade KLM tam bol síce popol, ale nebol viditeľný. A príroda nám ukazuje, že nemá hranice globalizácia. Všetci vieme, aké sú tu ťažké hospodárske následky. No, e, hodnota ľudského života je nadradená hodnotám e, ekonomických tovarov. A, um, aktív. Preto um, vás uh, prosím o uh, čo najväčšiu zodpovednosť uh, aj sa týka prerozdeľovania tých existujúcich troch zón. Pani za vypoveď. Inni vpísaní mluvci. Ďakujem pekne. Sú tu nejakí ďalší rečníci? Pán Matie Groš, dve minúty. Ďakujem vám, predseda. Ehm, tento zákaz letov spôsobil širokú debatu o bezpečnosti, ktorú sme už častejšie prebrali v parlamente, kde sme upozorňovali na to, že e, radi tu v tomto parlamente, ale aj asi v komisie na európskej e, mm, úrovni e, by sme radi e, zasiahli reguláciami v tejto téme, keď to členské štáty chcú a mm, túto debatu e, sme nemali len v oblasti leteckej dopravy, ale aj železničnej dopravy v iných oblastiach. A preto dnes by sme si mali položiť otázku, ktorú treba zodpovedať e, v prvom rade e, pri leteckých orgánoch v členských štátoch aj čo sa týka koordinácie na európskej úrovni. Ja si myslím, že táto koordinácia funguje bez chybne a myslím si, že dnes je e, to prvá priorita podľa mňa e, na bezpečnosť e, cestujúcich a nie tak veľmi na hospodársky aspekt, hoci aj na ten musíme pamätať. Rozhodnutia v členských štátoch boli správne a dúfam, že aj v budúcnosti po prvé a po druhé národné orgány pre leteckú bezpečnosť budú príjmať spoločné rozhodnutia a nie samostatné, pretože aj dnes sú opäť máme názor expertov, ktoré sú rôzne a preto musíme si dávať pozor. Samozrejme, z hospodárskeho hľadiska je to katastrofa, e, ktorá e, spôsobuje už e, tretiu krízu. Po 11. septembri a po hospodárskej kríze máme teraz túto situáciu a preto by sme sa mali aj na európskej úrovni, a nielen na úrovni štátov, ale na európskej úrovni do toho vložiť a prípadne plánovať balíčky pomoci, ktoré budú zložiteľné s pravidlami v celej Európe a ktoré nebudú deformovať hospodárskú súťaž a trhové mechanizmy. Um, takže som za pomoc a um, tento parlament e, často uh, hovoril hovoril aj o právach e, cestujúcich a cestujúci sú teraz v situácii, kde na základe ich práv sa im nedostáva všetkej pomoci, ktorú očakávajú. No, dúfam, že letecké spoločnosti aj ďalší postihnutí budú e, tak zaobchádzať s e, cestujúcimi, aby e, mohli využívať svoje práva. A ja ešte chcem upozoriť na to, že riešením bude spoločné európske nebo a za ďalšie dva roky budeme túto tému ešte častejšie diskutovať v parlamente. Ďakujem pekne. A teraz pán Elka Drávi. Vážení kolegovia, pán komisár. Myslím, že sú tu tri dôležité aspekty v tejto debate. Poprvé, treba sa postarať o uviaznutých pasažierov. Myslím si, že to by mala byť naozaj priorita. E, čo sa týka charty e, práv, Európskej charty práv cestujúcich, myslím si, že viac menej všetci mali zabezpečený, eh, ist, zabezpečené možno isté pohodlie, ale eh, určite treba im pomôcť aj naďalej a preto by som chcel požiadať o to, aby sa vypracovali európske pravidlá spolu s leteckými spoločnosťami ako kontrolnými orgánmi, aby sme vedeli, ako môžeme pomôcť ľuďom v takýchto situáciách. Tiež by som po druhé chcel požiadať o vytvorenie istej pracovnej skupiny v rámci komisie a členských štátov, aby sa pomohlo ľuďom, ktorí e, sú možno ďaleko od domova, ktorí sa nemajú ako dostať. Samozrejme vieme, že toto je povinnosťou leteckých spoločností, ale e, chceli by sme týmto ľuďom pomôcť. A po tretie, čo sa potrebujeme oveľa lepšiu európsku spoluprácu. Samozrejme, to, e, tá iniciatíva Jedno nebo by pomohla, ale zatiaľ EÚ nemá žiadnu priamu právomoc e, vzhľadom, ohľadom eurokontrol alebo ohľadom Európskeho vzdušného priestoru. Včera v noci bol vypracovaný dosť konzervatívny matematický model na základe e, tých najhorších e, scenárov, ale v, e, v USA používajú iný model, kde, sa, kde zákaz platí iba pre prelety priamo nad sopkou. Takže je tam iný prístup, iná metóda, takže by sme mali aj my sa snažiť e, nájsť tú adekvátnu metódu, aby sme skombinovali bezpečnosť aj efektívnosť. A, napos- a posledné, čo chcem povedať, e, to sú ekonomické škody a dôsledky. Tiež potrebujeme ekonomický, pardon, európsky prístup k riešeniu tejto situácie E, nebude možné e, kompenzovať všetkých, ktorí utrpeli v škody. E, ďakujem a teraz pán Sterks. 1,5 minúty. Ďakujem. V prvom rade by som chcel povedať niečo predsedníctvu rady, teda nie len terajšiemu predsedovi, ale všetkým, aj tým predchádzajúcim predsedom. Ako je možné, že už toľko rokov e, ste e, ne, nepresadzujete európsky prístup e, k, ku kompromisným riešeniam. Vždy sa veci riešia na medzivládnej úrovni a nie na celoeurópskej úrovni. Určite je tu priestor pre lepšiu koordináciu nielen pri riadení uh, Eh, európskeho vzdušného priestoru. Aj vy, pán Garido, ste povedali, že EÚ nemá dostatok právomoci v tejto oblasti. A keby EÚ mala právomoci, bolo by to veľa ľahšie. Po druhé, existujú vedecké informácie. Eh, vo Londýne je eh, vedecké e, výskumné centrum, ktoré sa zameriava aj na leteckú bezpečnosť, ale nevieme, že či to je dostatočné. Nemal by byť posilnený európsky model tak, e, aby sme vytvorili aj e, skutočné Európske centrum pre leteckú bezpečnosť. Zatiaľ sa to ešte neurobilo. Pred 200 rokmi táto sopka na Islande vybuchla možno k tomu dôjde znova v budúcnosti. Takže musíme posilniť európsky model. Dôležité je to, aby boli chránené práva európskych cestujúcich. Ďakujem a teraz pani Izabel Durán. Ďakujem pekne, pán predseda. Hoci tisícky ľudí majú veľké problémy, ja si myslím, že tento sopečný výbuch je skutočne pripomenutie poriadku, ktorý nás tlačí k tomu, aby sme sa pozreli na sektor dopravy a hlavne na našu prílišnú, príliš veľkú závislosť na leteckej dopravy, ktorá postupne nahradila všetky e, ostatné druhy dopravy, niekedy na náš úkor. Nikto nemôže povedať, či tento sopečný výbuch sa zastaví a kedy a ako tento oblak sa bude pohybovať v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Znamená to, že najskôr musíme e, zachovať a podporujem v tomto radu a komisiu zachovať princíp e, opatrnosti a bezpečnosti. Samozrejme, a ja som prekvapená, že vidím, že v iných sektoroch, napríklad v farmaceutickom, v mene princípu opatrnosti sme dotlačili štáty e, k niečomu, čo nebolo príliš rozumné. V našom sektore by sme chceli spochybniť tú opatrnosť, ktorú e, príjmajú členské krajiny a rada. Určite bezpečnosť musí byť na prvom mieste, musíme rozvíjať aj železničnú dopravu, to je veľká priorita. Môj kolega to povedal, je jasné, že tu máme e, tu vlastne model toho, aká by mala byť naša doprava e, ako súčasť trhu a vzdialenosti e, stredné a krátke. Diverzita dopravy je dôležitá to je vlastne e, predmetom Bielej knihy, na ktorej pracuje komisia a z krátkodobého pohľadu priorita je dostať cestujúci naspäť domov, odškodniť cestujúcich a možno pozrieť sa na to, čo urobiť pre letecké spoločnosti, ale musí to byť veľmi konkrétne zamerané, štruktúrálne viac podporovať videokonferencie. To je veľmi dobrý nástroj a pritom má, e, sa tak málo používa aj tu v parlamente takáto podpora by na, zmenšila našu závislosť na leteckej doprave a keďže predseda nás požiadal, myslím si, že Európsky parlament by mohol tiež revidovať e, svoju organizáciu a možno uvažovať o práci 5 dní v týždni počas dvoch týždňov a nie 3-3,5 dňa v týždni. To by bolo príkladom E, organizácie našej práce, aby sme nezáviseli, nezáviseli tak veľmi od leteckej dopravy, ktorá je veľmi krehká a podlieha, ako nám to príroda hovorí, hovorí e, vplyvom, ktoré my nemôžeme ovplyvniť, čiže revidovať systém budeme mať príležitosť v prípade Bielej knihy a tiež parlament by mal revidovať náš spôsob podpory iných druhov dopravy, vrátane našich vlastných spôsobov práce. Ďakujem. Ďakujem, Izabel. A teraz na jednu minútu má, pán, má slovo pán Čarnecky. Pán predseda, dámy a páni, je mi veľmi ľúto, že mnohí kolegovia predtým, než vystúpili, sa nespýtali na názor odborníkov ľudí, ktorí tisíce hodín strávili v kokpite. Myslím si, že začíname tu teraz mať veľmi politickú debatu a zdá sa mi, že radu viníme za výbuch tej sopky a z toho ju naozaj nemôžeme viniť. Mnohí hovoria, že eh, prijatie rozhodnutia zo strany Eurokontrolu bolo unáhlené a ja by som to mohol potvrdiť. Vôbec sa nebrala do úvahy e, rôznorodosť situácie. Samozrejme, e, treba sa z tejto situácie po, poučiť, treba mať neustály monitoring, ale tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, boli prijaté na veľmi dlhý čas a mohli byť aj iné. Ďakujem, pán Černecký. A teraz na 1,5 minúty Pani, pán Hanin. Ďakujem pekne, pán predseda, milí kolegovia. Naozaj slova podpory a sympatie smerom k tým, ktorí boli a sú obeťami tejto krízy, tak ako aj sympatie voči zamestnancom leteckých spoločností, ktoré s tými málo prostriedkami sa pokúsili reagovať na podpory, na potreby cestujúcich. Nemôžem myšať naše hlasy s tými, ktorí kritizujú veľa a navrhujú málo. Vždy majú pravdu, ale až keď ten oblak bude preč, princíp bezpečnosti musí byť potvrdený ako prioritný princíp radšej nespokojný používateľ, ale žijúci ako ten, ktorý zomrie počas dopravy. Zároveň hovoriť, že Európa trpí príliš málo krenibilnou Európou, lepšia spolupráca, jednota by možno umožnila lepšie komunikovať, lepšie sa vyjadriť, lepšie čeliť e, tým, ktorí chceli informácie. Je dôležité posilniť e, právomoc Európskej bezpečnostnej agentúry a umožniť opierať sa o vedeckú, stálu vedeckú radu, ktorá by umožnila detálne analyzovať do budúcnosti všetky takéto situáciu. Musíme pracovať viac na komplementarite dopravných spôsobov na európskom území, pracujúc tiež na koherentnosti nástrojov. A na záver, pán predseda, ak dovolíte, musíme evakuovať všetky podozrenia, ktoré by sa mohli vyskytnúť. Navrhujem, aby tu bol e, vytvorený prieskumný výbor, ktorý by sa zaoberal touto. Ďakujem, pán Hanen. A teraz na jedna pol minúty pani Jana Rozbach. Teraz sa tu otvárajú rôzne otázky a Letecká doprava eh, je teraz eh, zaseknutá a nie mm, konkurenceschopné, ale to tiež platí pre americké a azijské letecké spoločnosti, ktoré nemôžu pristávať v Európe, teda tá strata sa prerozdeľuje medzi všetkých a teraz je tu otázka oskodnenia, prípadne vyrovnania eh, pre, člen, pre letecké spoločnosti a o tom um, pôjde v nasledujúcich dňoch. A eh, ja sa teším, že je to tento plán stromy za nami a v Financial Times eh, bola kritika na politikov, ktorí povedali, že zo strachu všetko zavreli a oni navrhujú aby sme postupovali eh, americkým spôsobom, kedy eh, letecké spoločnosti to môžu sami rozhodovať. Ja dúfam, eh, že Európsky parlament hneď na začiatku takýto postup a prístup odmietne. Bola by to katastrofa, keby letecké spoločnosti mohli len z motivov zisku lietať a takto ohrazovať cestujúcich. Teraz musíme eh, zabezpečiť ďalší eh, rozvoj a eh, vyvíjať iné letecké motory, ktoré nie sú také citlivé. No letecká doprava celkovo je um, um, veľmi um, zraniteľná nielen proti teroristic- voči teroristickým útokom, ale aj voči prírodným katastrofám. Možno potrebujeme iné možnosti a preto musíme konečne silnejšie budovať e, rýchle vlaky a prepojenia sieti medzi veľkými mestami a rýchle vlaky v Európe určite budú môcť konkurovať e, leteckej doprave. Ďakujem pani Rozbach, teraz dve minúty pani Hübner. Minister, uh, Ďakujem pán predseda. Ďakujem pekne, teraz vieme, že táto situácia je veľmi vážna, že eh, táto situácia má veľmi vážne dôsledky nielen pre leteckú dopravu, ale aj pre iné sektory a potom aj niektoré eh, pozitíva pre iné sektory. Myslíme si, že naša ekonomika potrebuje fiškálnu konsolidáciu a chcela by som povedať, že mali by sme zvážiť štátnu eh, pomoc e, na, e, podľa príkladu pomoci e, americkej vlády americkým bankám. Takže mali by sme teda pomôcť leteckým spoločnostiam, ale chcem sa spýtať komisie, či vieme, aké ekonomické zaťaženie bude predstavovať táto situácia pre jednotlivé štáty, štá, je štátna pomoc prostredníctvom národných rozpočtov naozaj tá najvhodnejšia alternatíva, alebo sú nejaké iné možnosti? A po druhé, uh, chcem hovoriť o právomociach a kompetenciách EÚ rieši túto krízu. Vieme, že v, vo štvrtok neboli žiadne konzultácie medzi e, medzi zainteresovanými orgánmi. Bolo, táto situácia sa týkala 80 e, letov v rámci EÚ a myslíme si, že lepšia koordinácia by umožnila lepšie implementovať riešenia. Myslím si, že toto je čas, aby sme mm, vytvorili nový krízový manažment. Vidíme, že takéto katastrofy um, sa e, prichádzajú, keď ich nečakáme, môžu sa konať aj mimo EÚ alebo mimo európskeho priestoru a preto sa chcem spýtať komisie, ako využije túto katastrofu na posilnenie E, schopnosti krízového manažmentu EÚ a môžeme povedať, že Európsky parlament vás podporí vo všetkom, e, čo posilní krízový manažment. Ďakujem pani Hübner a teraz pán Hannes Svoboda na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. V posledných dňoch e, som zvidel alternatívy, aj zažil alternatívy leteckej dopravy v Európe. E, najprv e, autom z Belhradu do Viedne a potom vlakom z Viedne do Strasburgu. A pokiaľ čo, síce sú problémy na cestách, ktoré sú dobre vybudované vo všetkých regiónoch, u železnice je to zlé a myslím, že to je nepriateľné. Kde by sme boli dnes, keby sme naplnili tie plány tzv. dolarového plánu, keď by sme eh, mali už cez európske siete, mali by sme viac eh, rýchlostných vlakov a mali sme výkonnejšie vlaky. Eh, už za pár hodín boli to lety na vlaku nepoužiteľné, aj keď to bol moderný vlak a veľa ľudí stálo a sedelo na podlahe a tie vlaky boli preťažené a ja chcem požadovať od komisára, aby presadzoval modernizáciu mm, železnice a viac rýchlostných vlakov a tiež e, vybudovaniu e, záložnej kapacity potrebujeme tú istú rezervu, to sme videli aj v zime, nielen e, pri výbuchu sopky, ale počas zimy, že máme malé rezervy a tiež z, z hospodárskeho hľadiska treba zdôrazňovať budovanie rezerv. Ďakujem a teraz na 1,5 minúty pani Bilbao. Ďakujem pán predseda, ďakujem pán Garido aj pán Kala za vysvetlenie aj za odvedené úsilie. Ja súhlasím s vami s tým, že prioritou je bezpečnosť a je to tiež veľmi komplikovaná kríza, ale bohužiaľ neskoro sme reagovali, pretože až 5 dní nám trvalo e, na to, aby sme sa vyjadrili. A európske občania od nás teraz čakajú jasné a jednoduché ako aj praktické závery tejto debaty, ktoré môžu byť uplatniteľné v praxi. Preto daňoví poplatníci, ktorí tiež budú platiť za túto krízu, potrebujú, aby sa im zaručili aspoň tri veci. Poprvé, väčšia transparentnosť, čo sa týka e, zatvorenia letísk, pretože veľmi neskoro sa e, oznámili niektoré informácie. Myslím si, že to viedlo k sťaženým problémom a tiež e, k sťaženému plánovaniu e, ľudí. A teraz, keď už sa definovali tieto tri zóny, potrebujeme vedieť, ktoré sú tie tri zóny a čo to bude znamenať. Potom, čo sa týka práv cestujúcich, potrebujeme jasnosť, potrebujeme veľmi dobre definovať e, zodpovednosť, kto je teda zodpovedný za dodržiavanie práv cestujúcich aj za lehoty, ktoré bude treba dodržať. A tiež súhlasím s pánom Kalasom, že bude treba hodnotiť procesy, e, ktoré e, využijú letecké spoločnosti na riešenie kompenzácií. A po tretie, žiadam vysvetlenie, ako by sa realizovala možná štátna pomoc, aké dôsledky by mohla mať táto kríza na jednotlivých e, pracovníkov. Za týchto okolností musíme využiť túto situáciu, aby sme čoraz viac e, pracovali na európskej spolupráci a na európskej interoperabilite, pretože toto zatiaľ veľmi dobre nefunguje. A teraz na jedna pol minúty pán Bradborn. Ďakujem, pán predseda. Ako už bolo povedané, nikto nemohol predvídať nedávne udalosti na Islande a letecké spoločnosti naozaj musia zvládať tieto, eh, túto situáciu, ktorá má veľké ekonomické eh, dôsledky. Prijali sa extrémne opatrenia, uzatvoril sa takmer celý eh, uzatvoril sa takmer celý európsky vzdušný priestor. Treba zaručiť, že narušenie bude minimálne a komunikácia bude efektívna. Eurokontrol a národné uh, orgány e, v tomto ohľade e, zvýšili ešte frustrovanosť ľudí, pretože sa im nepodarilo veľmi dobre riadiť túto krízu e, vždy ľudia museli čakať na aktualizované informácie. Technológia a modely už existujú, ale aj napriek k tomu zdá sa, že asi najlepším spôsobom by bolo nasliniť prst a zdvihnúť ho a vidieť teda, e, ktorým smerom fúka vietor. Dlhodobé e, prognózy, myslím si, že nie je to, čo teraz potrebujeme. Ďakujem. A teraz na dve minúty pani De Devejrak. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som najskôr zdôrazniť, že princíp opatrnosti implementovaný väčšinou európskych vlád, uzatvárajúc letecký priestor e, dočasne, bol e, rozumné rozhodnutie. Bezpečnosť našich spoluobčanov musí mať prioritu nad všetkým ostatným a za takýchto okolností postoj niektorých leteckých spoločností, ktoré žiadajú o okamžité otvorenie leteckého priestoru, Ehm, sa nám nezdá celkom poctivé. Pán Enan hovoril o komplementarite spôsobov dopravy, hlavne s vlakmi A ja využijem túto príležitosť, aby som povedala, že ľutujem, že e, letecká paralýza bola zdôraznená v niektorých krajinách, ako napríklad v Francúzsku, dezorganizáciou e, vlakovej dopravy. Toto bolo nezodpovedné a nechápeme to. Aby som sa vrátila k našej téme, chcela by som privítať rozhodnutie komisie, aby sa povolila štátna pomoc leteckým spoločnosti, ktoré boli do, e, uh, ovplyvnené krízou. Je to rozhodnutie v dobrom smere v kontexte, ktorý je už poznačený krízou. Uh, ale má charakter výnimočný. A v tomto ohľade by som chcela, aby medzi kritériami pre udelenie štátnej pomoci bola aj exemplárnosť leteckých spoločností, ktoré budú odškodnené, aby, ako tieto pomáhali svojim pasažierom. Nie je priateľné, aby, že niektoré spoločnosti zneužívajú e, klauzulu force majeure, aby sa vyhli svojim povinnostiam na odškodnenie e, pasažierov vrátane e, nariadenia 263 ak sa nenájde žiadne alternatívne riešenie, tak nemôžu znášať ani finančné náklady. E, cestovné spoločnosti sú tiež vyňaté z tejto povinnosti odškodniť e, pasažierov. To nie je e, normálne. Spoločnosti aj cestovné kancelárie musia rešpektovať tento kontext, ktorým žijeme už niekoľko dní a musíme zabezpečiť, aby cestujúci boli odškodnení za, ško- za lety, ktoré boli zrušené. Ďakujem pani Deverák. A teraz minúta a pol. Ďakujem teraz pani Tikau na 1,5 minúty. Môžeme povedať, že asi v roku 2007 okolo 8 miliónov ľudí využilo letecko dopravu, asi 40 v rámci EÚ a asi 34 v rámci jednotlivých štátov. Videli sme, aká krehká je letecká doprava v Európe. Viac ako 16 tisíc letov v EÚ bolo zrušených a mnoho ľudí uviazlo na letiskách mimo Európy. Takže mm, cestujúcim cestujúci mali právo na informácie a ich bezpečnosť mala byť prioritou. Preto títo um, cestujúci mali byť nasmerovaní na alternatíve možnosti dopravy, či už uh, po súši alebo po mori. 66 pasažierov, uviaznutých pasažierov, ktorí boli v, v nejakom členskom štáte alebo v rámci EÚ, mohlo využiť alternatívnu dopravu a preto je potrebné, aby sa rozvinula doprava EÚ, aby e, boli dostupné napríklad rýchlo vlaky vo všetkých krajinách a tiež je dôležité rozvíjať vnútrozemskú lodnú dopravu. My máme politickú vôľu, musíme ukázať, že máme politickú vôľu, aby, sa to, aby sme v tomto napredovali. Ďakujem a teraz na 1,5 minúty pán Gallagher. Ďakujem Chcem privítať úsilie zo strany Kálasa aj zo strany ministrov dopravy na riešenie tohto problému. Táto situácia je veľmi ťažká a pripomína nám, že ešte stále sme v rukách prírody. Ja pochádzam z Írska a viem, že aj ja, aj ľudia, ktorých zastupujem, pocítili mm, tie dopady krízy možno viac než ľudia v ďalších členských krajinách. Naozaj bola nádej, e, že sa situácia zlepší a niek- a uzávera e, vzdušného priestoru bola rozšírená, natiahnutá teda až do druhej hodiny po obede. My sa musíme snažiť pomáhať ľuďom, ktorí sú uviaznutí na letiskách, ktorí sa nemôžu dostať domov a myslím si, že títo ľudia by mali mať prioritu, aby e, teda letecké spoločnosti by mali predovšetkým postarať sa o týchto ľudí, nemali by byť ignorovaní. Samozrejme, treba tiež zhodnotiť ekonomické následky tejto krízy a je dôležité, aby sa posilnila v dôsledku tejto krízy úloha eurokontrolu, pretože sopečný e, popol nerešpektuje geografické, politické alebo ekonomické e, hranice. My na, naozaj musíme koordinovať naše úsilie, pretože by nebolo možné eh, riešiť tú situáciu eh, zo strany všetkých 27 členských štátov. Ďakujem pekne. A teraz na jednu minútu má slovo pani Vicky Ford. Ďakujem. Sopečný oblak spôsobil stres tisícom cestujúcim a finančné straty mnohým podnikom a skutočne mnohí naši kolegovia z kútov Európy bol, sa nemohli sem dostať. Predsedníctvu treba poďakovať e, za to, že povedalo, že, že bude nedemokratické e, e, hlasovať bez nich a nemôžeme sem dávať iné záujmy ako centrálny európsky záujem. E, Sobka nám ale pripomenula, že nie sme pánmi planétmi, planéty a že nemáme odpovede na všetky otázky. Potrebujeme lepšie pochopiť aj sopečný prach a plyny a výskum v tejto oblasti treba stimulovať. Tiež nám to pripomenulo, ako sme si zvykli na lietadlá a v nasledujúcich rokoch toto musíme znížiť. Mali by sme vítať investície a komunikačné systémy, virtuálne stretnutia, ako aj investície do vysokorýchlostnej železnice a znížiť zbytočné cestovanie. To treba privítať. Jasne, toto je oblasť, kde tento parlament by mohol byť lídrom a príkladom. E, ďakujem, pani Ford. A teraz pán Monesku, minúta ca Ďakujem, pán predseda. Výnimočné prírodné fenomény, ako napríklad výbuch sto, sopky, sa na nešťastie nedajú predvídať. Ale adekvátna reakcia e, sa dá predvídať a my musíme pripraviť dostatočnú reakciu na takúto situáciu. Bohužiaľ, naša reakcia nebola e, zatiaľ dostatočná a teraz týždeň po výbuchu sopky ešte stále nevieme, aké sú rizika a čo sa bude diať ďalej. Bez ohľadu na náklady e, musia sa prijať adekvátne opatrenia. Naša reakcia bola neskorá, fragmentovaná, nebola žiadna spolupráca medzi leteckými spoločnosťami, e, aby mohli presmerovať cestujúcich, aby sa využili ešte dostupné trasy. Treba vytvoriť e, európske jednotné nebo a vytvoriť e, jedinú inštitúciu, ktorá bude zodpovedať za leteckú dopravu v EÚ. Ja e, sa venujem iniciatíve Jedno nebe, nebo a máme veľmi ťažkú pozíciu. Mali sme nedávno stretnutie s orgánmi leteckej dopravy a ja môžem povedať, že bohužiaľ reakcia členských štátov nebola dostatočná a neposkytli sa alternatívne spôsoby dopravy v súčasnosti v Európe sa nedá kúpiť e, vlakový lístok, aby ste e, slušne cestovali zo severu na juh. Čo sa týka našej reakcie na mm, e, na rôzne prírodné katastrofy, musíme posilniť našu dopravu a schopnosť reagovať. Nestačí byť pripravený vo vašej vlastnej krajine. Je potrebné, aby všetky členské krajiny boli rovnako pripravené a aby existovala európska koordinácia, európska zodpovednosť a možnosť prijať e, rýchle riešenie na európskej úrovni. Ďakujem a teraz pán Lambrininis na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. E, dobrého kapitána, kapitána poznáte v búrke a táto búrka, ktorá zasiahla Európu, bohužiaľ únia tuto nereagovala na čas a neriešila problémy občanov. To sa stalo aj pri tej finančnej búrke, pri finančnej kríze, ale to už je iná vec. A myslím si, že teraz by sme mali uh, jednať alebo konať na dvoch úrovniach. Poprvé je to otázka koordinácie. Samozrejme, spoločnosti uh, vyvažujú otázku bezpečnosti svojimi ziskami. Takže tieto spoločnosti nemôžu o tomto rozhodovať, musia o tom rozhodovať vládne orgány. A jedno, pozit, jedna pozitívna vec bola, že zatiaľ neboli teda žiadne obete. Ale myslím si, že vnútroštátne orgány sa mali od začiatku koordinovať a spolupracovať s Eurokontrolom a preskúmať, či by niektoré letecké koridory mohli byť otvorené. A to bolo až potom, čo vyvinuli nátlak leteckej spoločnosti. A to ma dosť e, desí. Tiež sme ignorovali nariadenie o odškodňovaní európskych cestujúcich, ktoré by malo byť implementované práve v takýchto situáciách. Len málo z týchto poškodených e, cestujúcich bolo ubezpečených, že im budú preplatené nocľahy a mnohí sa dostali ku kompenzácii len kvôli tomu, že veľmi tvrdo jednali s leteckými spoločnosťami a mnohí nedostanú vôbec nič. A myslím si, že by Európsky parlament mal toto riešiť a preskúmať, či letecké spoločnosti reagovali náležite. Ďakujem, pán Lambrinidis. A teraz na dve minúty pán Belet. Ďakujem pán komisár, kolegovia, dobré ráno. Samozrejme, toto sú mimoriadne okolnosti. Doprava bola e, zasiahnutá ešte oveľa viac než po útokoch z 11. septembra. A samozrejme je to núdzová situácia, ale napriek všetkému úsiliu leteckých spoločností mnohí cestujúci boli ponechaní iba na pospas vlastnému osudu a museli nájsť nejaké vlastné riešenie. V prvom rade, pán komisár, aj pán predseda, my podporujeme e, koordinovaný európsky núdzový plán a musíme zabezpečiť nielen bezpečnosť, ale aj pomoc poškodeným cestujúcim. Pri najmenšom podporujú, potrebujú títo ľudia e, niekoho, kto, mi, kto im pomôže napríklad nájsť e, ubytovanie, niekto, kto v ich mene bude hovoriť. A myslím si, že je jasné, že tu v Európe potrebujeme oveľa viac investovať do vytvorenia rýchlej vlakovej e, nadnárodnej dopravy, ktorá by bola alternatívou pre zraniteľnú alebo krehkú e, leteckú dopravu. Myslíme si, že v rámci dopravnej stratégie 2020 by sme mali e, pracovať aj na tomto riešení. Ďakujem, pán kolega. A teraz pán Joe Leinen. Ďakujem, pán predseda. Výbor pre životné prostredie, ktoré má na starosti prírodné katastrofy, pripravil správu z e, vlastnej iniciatívy o spôsobom koncepcii e, zvolenia prírodných pohrom. Pán Joe Ferreira je spravodajca a na nasledujúcej schôze budeme hlasovať o tejto správe. A skúsenosť e, sopečného popola tu chceme zapracovať, aby čo najskôr plénum bolo v stave prijať stanovisko parlamentu na túto tému. A ja môžem súhlasiť s kolegami, ktorí povedali, že sme zl- zle pripravení na um, prírodné pohromy. No, našťastie má Európa málo prírodných pohrom a máme s tým málo skúseností a všimli sme si, že e, krizový manažment e, je nedostatočný. A um, podľa mňa to trvalo príliš dlho. 5 dní, e, kým um, odštartovalo skúšobné lietadlo a zbieralo ozajstné údaje, to bolo príliš dlho a musíme E, sa zamyslieť nad tým, e, ako postupovať, aby sme boli lepší na budúce. A e, keď nám tento oblak sopečného popola ukázal, že je tu potreba viac Európy. Eh, vy, pán komisár, eh, máte tu na pôsobnosti, no to neuspokojí ľudí, ktorým eh, boli spôsobené škody. Potrebujeme tu viac Európy aj pri ochrane proti živolným pohromám, aj viac spoločnej politiky a Lisabonská zmluva nám dáva možnosti a ako pani Hybnera, ja sa vás pýtam, že ako využívate možnosti Lisabonskej zmluvy pri krízovom manažmente a ochrany proti živolným pohromám. Ďakujem. Na dve minúty pani Delvu. Ďakujem pekne, pán predseda. Tie hádky, kakofónia, katastrofy, nešťastia, tlačové správy o zatvorení leteckého priestoru, to má dôsledky a k tomu, čo bolo povedané, pokiaľ ide o šírku a finančný dopad, tento je kolosálny, je tu veľká priepasť priamo či nepriamo a hoci sa teším, že na to máme možnosti e, udelenia štátnej pomoci vynimočnej pre e, letecký sektor. Predsa len som zmetená európskou reakciou na tieto udalosti. 150 tisíc európskych pasažierov je zablokovaných na štyroch časti, v rôznych častiach sveta. Ekonomické straty exponenciálne rastú. Ako vysvetliť, že nie, nebolo treba jeden dva, ale 3, ale až 5 dní, aby sa európsky ministri dopravy stretli telekonferenčne, aby konečne niečo rozhodli, že sa vytvoria tieto tri zóny dopravy. Po druhé, nikto nespochybňuje dôležitosť e, uplatňovať princíp bezpečnosti a dnes, hoci znovu povolujeme postupne dopravu v bezpečných zónach, zmenila Smenilo e, sa počasie, e, sopka je stále aktívna. Aké sú dodatočné garancie bezpečnosti pre pasažierov? Čo by sme boli schopní e, urobiť už skôr potom? Akčný model sa vytvoril na základe predpovedí sa tá reakcia sopky môže zmeniť zo dňa na deň. Tá bezpečnosť koridorov, ako bude monitorovaná? a potom, ak to bude trvať, ak sa to zhorší alebo sa to zopakuje, čo je pravdepodobne model e, riadenia, musí byť koordinovanejší zo strany členských krajín a postupy musia byť operatívne, špeciálne na základe reálnych údajov, ďalšie e, dopravné spôsoby vo vynimočných e, e situáciách, koordinácia, e, repatriácia desiatich tisícov zablokovaných pasažierov, ktorí majú tiež právo na informovanosť a na pomoc. Doteraz len izolované národné iniciatívy e, sa uplatnili. Ďakujem, pani Delvo. A teraz e, má slovo na minútu a pol pani Sender. Ďakujem pekne, pán predseda. Využívam túto príležitosť aby som sa vyjadrila eh, k našim eh, zodpovednostiam a k tomu, že teda eh, riešenia, ktoré zatiaľ ponúkame, ktoré sú na základe mod- existujúcich modelov, nie sú dostatočné. Rozhodnutie uzatvoriť vzdušný priestor viedlo k ešte väčšiemu chaosu a viedlo k zúfalstvu tisícov cestujúcich, ktoré bolo aj, e, ktorí boli aj mimo našich, nášho územia. E, e, treba samozrejme zabezpečiť bezpečnosť tých, ktorí už teda leteli a ktorí sú ešte stále na letiskách Nož a o, nastolila sa tu otázka, čo robí o, Európa. A myslím si, že španielské predsedníctvo aj komisár Kalos e, v, veľmi rýchlo, samozrejme, možno nebolo to veľmi teda rýchle zo strany občanov, e, z pohľadu občanov, ale teda bolo to veľmi rýchle v tejto situácii. Je potrebné zaručiť práva občanov a samozrejme prijať urgentné riešenia a treba sa zlepšiť aj v strednodobom hľadisku. Mali eh, by sme tiež zvažovať to, že eh, musíme byť k dispozícii možno aj cez víkend, ak nastane takáto eh, situácia. V táto kríza veľmi zasiahla životy mnohých občanov aj mnohé ekonomické sektory čo, ra, čo najrychlejšie treba e, výjsť z neistoty a takto ukončiť túto krízu. Tiež nám chýba istý systém, alternatívny systém mobility. Ani vlaky, ani lodná doprava, ani ďalšie spôsoby dopravy nemôžu nahradiť leteckú dopravu. Ďakujem a teraz na dve minúty pán Zasada. Ďakujem, dámy a páni. Určite tu teraz čelíme kríze. Letecká Európa v, bola zre, zredukovaná o 70 Mnohé letiska sú zatvorené, ale ja dúfam, že vyvodíme isté konštruktívne riešenia. Poprvé, komisia by mala urobiť maximum preto, aby tento výbuch sopky Mm, neviedol k bankrotu mnohých leteckých spoločností. V kontexte včerajšej e, debaty ministrov e, dopravy vyplynulo, že e, rada nie je ochotná financovať riešenie tejto situácie. E, samozrejme, treba zabezpečiť e, bezpečnosť cestujúcich, ale treba riešiť aj ekonomickú situáciu leteckých dopravcov. Myslím si tiež, že bolo rozumné pozastaviť lety vzhľadom na obavy o bezpečnosť, ale tu by sa to nemalo končiť. Tiež musíme podporiť tých, ktorí uviazli na mnohých letiskách a náš výbor pre dopravu diskutoval o otázke práv cestujúcich už mnohokrát. A teraz si uvedomujeme, že letecká doprava je naozaj kľúčová pre európsku ekonomiku a predovšetkým je dôležitá pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť pohrebu v Krakove cez víkend. Ďakujem, pán kolega. A teraz posledným rečníkom v tomto kole je pán Lightfried eh, na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Myslím, eh, vážené kolegyne, kolegovia aj pán komisár, eh, že mm, pán predseda rady, že Európska únia, čo sa týka tejto krízy, aj ženské štáty v Európskej únie uspokojivo reagovali. Oni reagovali podľa princípu mm, bezpečnosť. E, nadovšetko môžeme diskutovať o tom, či e, tento e, oblak mohli skôr a rýchlejšie preskúmať. Myslím, že áno, ale v zásade je to v poriadku. Čo však teraz musíme prediskutovať a mm, o čom musíme rozmýšľať, je, že čo sa stane s ľuďmi, ktorí uviazli Európania Včera mi traja zavolali jedna rodina v Tajsku, ktorá sedí na letisku a dostala informácie, mm, že mm, ich predvídaný odlet bude 29. apríla, teda budú týždeň na letisku, alebo ľudia v New Yorku, ktorým bolo podané, že nemôžu opustiť eh, hotel, aspoň na jeden hotel, pretože kedykoľvek budú môcť byť odvezení na letisko. Alebo mm, rodina dôchodcov na ostrove, v Baltskom mori, ktorí e, si nemôžu viac dovoliť e, svoj pobyt, no aj tak musia tam ostať. A to sú veci, e, o ktorých my v Európskom parlamente musíme diskutovať a rozmýšľať a musíme ponúknuť riešenia, musíme dávať návrhy, musíme ich podporiť. Nemôžeme našich Európanov nechať v tejto situácii, musíme im pomôcť. Bueno, muchas gracias. Ďakujem pekne, kolegovia. Samozrejme, je to taká hraničná situácia, pretože tá téma, o ktorej hovoríme, je veľmi naliehavá pre všetkých, pre všetkých občanov. A myslím si, že preto je dôležitá, dôležitý aj tento proces Catch the Eye, Myslím, že tu máme teraz 13 až 15 rečníkov. Samozrejme viete, aký je rokovací e, poriadok, viete, že nemôžeme mať možno nejakých 20 rečníkov, ale budeme sa snažiť, aby všetci mohli vystúpiť, až pokiaľ teda e, sa nevráti pán predseda, e, ktorého teraz teda zastupujem. A teda ako som povedal, nechcem vstupovať ešte do ďalšej debaty eh, a dáme si teraz teda tento postup catch the eye. A teraz pán Silvestris za ľudovú stranu. Viete, že, je to, že máte jednu minútu a po jednej minúte vám vypneme mikrofón. Vážený pán predseda, chcem poďakovať komisiu a predsedníctvu za kroky, ktoré prijali, ale mám pocit, že to, o čom hovoríme tu, e, je naliehavá situácia a bezpečnosť musí byť na prvom mieste. E, výsledok tejto nečakanej katastrofy je taký, že tu našťastie zatiaľ neboli žiadne nehody, a to by malo byť uspokojením pre nás všetkých. Keď sa pozrieme na časový rámec, tak mohli sme reagovať rýchlejšie a skôr. Mohli sme znovu otvoriť letecký priestor v oblastiach, kde podmienky boli bezpečnejšie skôr. Keď sa pozrieme na obrovskú, obrovský hospodársky dopad na letecké spoločnosti, tak musíme eh, reagovať. Sú tu tisíce pasažierov, ktorí zostali na zemi. A teraz predseda prerušil rečníka. Ďakujem, pán Taravela. Dans ce débat nous a donné táto diskusia viedla k mnohým príspevkom e, a je pravdou, že sme sa veľmi sústredili na ekonomické problémy vyplývajúce z tejto osobitnej a nečakanej situácie. Sú tu tiež ľudské aspekty, to bolo povedané a e, ja sa skôr dávam do optiky e, tých spotrebiteľov, ktorí sú zablokovaní na rozličných, v rozličných kútoch sveta a nevedia sa dostať naspäť a tí, ktorí majú prostriedky zostať na mieste, sú zablokovaní, nemajú alternatívu, tak pre tých je to ešte dobre. A pokiaľ ide o toto prázdne nebo a letiska, ktoré sú plné ľudí, možno by sme sa mali zamyslieť nad prerobením smernice, ktorá sa týka dopravy, hlavne leteckej dopravy. Pravdepodobne budeme revidovať tú, ktorý sa týka uh, paušálnych uh, cest ciest. Mali by sme sa zamyslieť nad poistením, ktoré by bolo zamerané na to, že v prípade force majeure budú e, cestujúci pokrytí. Nemôžeme ich nechať v takýchto zlých podmienkach. Ďakujem. Ďakujem pán Tarabela, teraz pán Valenca. No le vemos en la sala. Nevidíme ho tu. A teraz pán Masip. Áno, pán Valenca, poprosím vás, aby ste pridali, aby sme nestrácali čas, pretože potrebujeme rýchlo to ukončiť. Áno, samozrejme, táto situácia je veľmi vážna a ukazuje nám, ako sme vystavení e, rozmerom prírody. Myslím si, že by sme mali byť pripravení lepšie na takéto prípady, a EÚ by mala byť pripravená na rýchlu reakciu v núdzových situáciách. Samozrejme je ťažké sa pripraviť na niečo, čo sa môže stať možno raz za neviem koľko rokov, ale e, treba určite podporiť e, vlakovú infraštruktúru a možno by sme mali odpovedať na otázku teda, ako to zlepšiť. Tiež treba odpovedať na otázku, ako aká by bola štátna pomoc pre ohrozené spoločnosti. Samozrejme, e, bude treba investovať e, do zlepšenia ekonomickej situácie týchto spoločností a vypracovať stratégiu, ktorá nás pripraví na dlhodobú reakciu. Ďakujem a teraz pán Masip, ďakujem pán predseda. Komisár hovoril o, o tom postupe a preto by sme mali byť konzekventní. E, myslím, že sme premeškali mnoho príležitostí na to, aby sme e, prijali európske kompetencie pre vzdušný e, priestor a pre leteckú dopravu. A keďže sme teda nemohli zasiahnuť v oblasti leteckej dopravy, mali by sme minimálne dozerať na to, že sa dodržiavajú práva cestujúcich a požiadať e, o koordináciu alternatívnych spôsobov dopravy, e, aby tieto spôsoby fungovali do maximálnej miery. Ďakujem a teraz pán Sikierski. Dámy a páni, čelíme ťažkej situácie v európskom leteckom sektore a dúfame, že toto nebude e, pokračovať a nevyústi do krízy e, letectva. Mali by sme vyvodiť závery a to tie správne závery z tejto krízy. A pokiaľ ide o bezpečnosť letectva a otázku mobility, to je naša priorita. je potrebné zabezpečiť aj rozvoj ostatných druhov dopravy a jeho udržateľnosť. Dopravu ľudí a tovarov musíme vidieť e, v pohľade hospodárskeho rozvoja, hlavne v čase krízy. Ehm, potrebujeme koordináciu, a vzájomnú podporu eh, leteckých prepravcov a v iných sektoroch. Ďakujem. A ďalší rečník je pán Boris. Eh, pán komisár, Katastrofa ukázala, že v Európskej únii nám chýbajú postupy e, pre naliehavé prípady, ako sú napríklad výbuchy sopiek. Európska únia mala koordinovať e, rozsah bezpečnostných opatrení a mala by byť schopná koordinovať rozhodnutia, ktoré sa týkajú leteckej dopravy Hm, nemalo by to byť len v právomoci členských krajín. Druhá téma sa týka ekonomickej spolahlivosti, ekonomických dopadov. E, poistenie v takýchto prípadoch by malo byť súčasťou európskych e, predpisov a logistika pre pasažierov, ktorí uviazli taktiež Chýba nám mobilita TNT a vysokorýchlostných vlakov a v neposlednom prípade zdá sa, že uviaznutí pasažieri mimo EÚ tiež e, by mali byť pokrytí postupmi, aby sme pomohli ob Európanom mimo Európy. Všetky tieto postupy treba vytvoriť. Ďakujem, ďalší rečník, pán Arsenis. Ďakujem. V týchto dňoch sme videli, ako naše životy boli obrátené nároby. Samozrejme, musíme sa tu dostať do Štrásburgu, do Bruselu, museli sme tu prísť e, možno vlakom alebo loďou. Niektorí kolegovia nemohli prísť ale tiež sme mali skúsenosť, že nie sme závislí na lietadlách, že existujú alternatívne spôsoby dopravy. Ale bohužiaľ infraštruktúra pre železničnú dopravu nie je taká dobrá, ako by mala byť. Vieme si predstaviť Európu, ktorá by mala rozsiahlu sieť rých, rýchlo vlakov, keď by sa do vzdialenosti tisíc kilometrov jazdilo iba vlakom alebo loďou a lietadlom iba vtedy, ak by vzdialenosť bola väčšia. Ja si myslím, že naozaj tie možnosti leteckej eh, dopra- pardon, emisie leteckej dopravy sú veľmi vysoké. Ďakujem. A teraz pani Alvarez. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že súčasná odpoveď môže iba trošku zlepšiť situáciu, ale nevyhneme sa tomu, že, sa, že k tejto situácii môže znova dôjsť teraz, keď sa vypracováva biela kniha, mali by sme tam zapracovať aj potrebné pravidlá a ustanovenia pre leteckú dopravu a tiež zjednodušiť alternatívne spôsoby dopravy, pretože vieme, že e, teraz to zatiaľ veľmi dobre nefunguje, či už e, lodná alebo vlaková doprava. A preto autori tejto správy vzali e, do úvahy všetky žiadosti našich kolegov, ktorí teda žiadajú eh, podporiť tieto alternatívne modely a spôsoby dopravy. Ďakujem a teraz pán Benson. der er sagt mange fornuftige ting her under debatten i formiddag, men jeg mener bare, at man er nødt til at se en smule fremad. Ďakujem, odzneli tu správne veci v rozprave, no eh, mali by sme mm, rozmýšľať trošku dopredu do budúcnosti a mm, odborníci hovoria, že pravdepodobne ešte budú mm, ďalšie eh, výbuchy eh, sopky a preto treba postupovať rýchle, Ať mali by sme sa ošetriť a naplánovať do budúcnosti preto by e, sme mali teraz rozmýšľať o tom, ako môžeme dosiahnuť lepšie uh, koordináciu medzi európskymi mestami, pretože interoperabilita je veľmi dôležitá. La palabra la señora Fajon. Ďakujem a teraz pani Fažom. Dragi kolegice in kolegi, seveda nam je vsem jasno da mora biti varnost potnikov na prvem mestu. Vážené kolegyne, kolegovia, je nám všetkým jasné, že bezpečnosť cestujúcich musí byť na prvom mieste a to nám eh, ukázala aj eh, príroda. Letadla sú na zemi a eh, cestujúci čakajú do nekonečna a priemysel prikazov pracovné miesta a hospodárske chyby sú obrovské ľudia si myslia, že e, keď e, v istých odvetiach dostali odškodnenie, môžu ich dostať aj tu. Európa sa musí postarať o lepšie spojenie e, medzi cestami a koľajami a leteckou dopravou potrebujeme viac leteckej dopravy s menším znečistením životného prostredia. Ďakujem. Kolegyňa teraz má slovo pani Judith Merkios voorzitter allereerst mijn medeleven naar iedereen die. ďakujem pán predseda samozrejme ja sympatizujem so všetkými ktorí boli postihnutí touto krízou. samozrejme um, zdá sa, že teraz máme veľmi veľa kríz, finančná, uh, hospodárska kríza. Táto kríza Naša ekonomika je veľmi zraniteľná. My potrebujeme istú záchrannú sieť a potrebujeme aj ekologické spôsoby dopravy. Na to nie sme pripravení. Aj kolegovia z mojej skupiny poukázali na to, že je potrebné, aby sme investovali do ekologickej dopravy, do rýchleho spojenia v rámci EÚ To by bolo dobré pre našu ekonomiku, pre zamestnanosť a aj pre životné prostredie. Ďakujem. A teraz pani Meissner, ospravedlňujem sa, pretože na zozname, na tom zozname, ktorý mám, e, nevedel som, že vám mám odovzdať slovo e, už skôr. Ďakujem. Je jasné, že cestujúci u tejto otázky sú stredovodom a e, chceme, aby e, európsky cestujúci e, mali bezpečnú prepravu. No, e, chceme mať e, aj e, bezpečnosť u možnosti dopravy a potrebujeme všetky možnosti dopravy. Potrebujeme aj e, lety, lebo tie nemôžeme e, nahradiť. A veľa sa tu hovorilo o rýchlostných vlakoch a samozrejme by bolo dobré, aby sme mali viac rýchlostných vlakov, ale na čo nám je najlepší rýchlostný vlak, keď e, musí zastaviť na hraniciach a preto e, musíme robiť jeden krok po druhom a potrebujeme e, najprv mm, prechodnosť e, európskych železníc, e, ako aj spoločné európske nebo. A e, keďže sa tu všetky strany vyslovili za to, aby sme mali viac koordinácií medzi členskými štátmi, chceme ešte všetkých vyzvať, E, pretože e, je to aj e, vecou strán v českých štátoch, ktoré to blokujú. Preto vyzývam vás všetkých, aby ste sa postarali o to v vašich stranách, aby aj doma naozaj v členských štátoch sa zasadzovali za otvorenie v oblasti dopravy v Európe, pretože keď sa nám podarí naše strany presvedčiť, tak budeme mať v budúcnosti lepší vývoj. Meissner, Ďakujem. Pani Meissner a teraz pani Korina Krecu. Ďakujem pekne. Za posledných niekoľko dní sa veľa povedalo o ekonomických stratách, ktoré utrpeli letecké spoločnosti. To je očividné a musíme pomôcť týmto leteckým spoločnostiam, pretože táto kríza môže trvať aj dlhšie, než sme čakali. Ale v prvom rade bezpečnosť cestujúcich a ochrana práv cestujúcich musí byť prioritou. Cestujúci sa sťažujú, že mnohokrát sa k ním pristupovalo um, inak vzhľadom na to, z ktorej krajiny pochádzali alebo kde boli. Uh, treba uh, sa vyhnúť takejto neistote a tejto situácii, ktorú zažívame. Ďakujem. A teraz. Vážený pán predseda, pán komisár, táto kríza, ktorú poznáme už niekoľko dní, nám ukazuje tiež, a nebolo to dostatočne počiarknuté, neúspech Lisabonskej stratégie, e, ktorý Európska únia mohla implementovať o to, za toto posledné desaťročie. Tento neúspech, e, ktorý e, spočíva v deregulácii neobmedzenej konkurencie, ukazuje touto krízou, že Európska únia nebola schopná skoordinovať Mm, sa v prístupe k tejto kríze. Nielen, že sme nedokážali ochrániť tých, ktorí sú na týchto letiskách a nemôžu sa pohnúť, ale uh, nie je tu ani perspektíva, že by sme napríklad letecké spoločnosti, že by sme im mohli pomôcť. Európska únia sa musí spamätať, potrebujeme viac Európy, áno, potrebujeme viac verejnej služby zo strany Európskej únie v sektore, ktorý je tak dôležitý, ako je letecký sektor. Ďakujem a teraz pani Ferreira. Gracias, señor presidente. E, claro. Ďakujem pekne. Je jasné, že táto kríza bola neočakávaná. Tiež je jasné, že princíp opatrnosti musí byť najdôležitejší, ale tiež sa musíme poučiť. A poprvé, poučiť sa z toho, že 5 dní nebola, e, ži, nebol žiadny očividný e, prístup EÚ. Chýbala komunikácia, chýbala komunikácia tiež ohľadom ochrany práv cestujúcich, e, možných alternatívnych spôsobov dopravy a ďalších riešení. E, druhý záver je taký, že východisko z krízy nemôže byť istým e, súbojom medzi tými, ktorí e, chránia bezpečnosť a tí, ktorí chránia ekonomické zisky. Musí tu byť úplná transparentnosť čo sa e, týka podmienok, za ktorých môžeme výjsť z tejto krízy a ukončiť uzáveru letisk. A teraz posledným rečníkom je pán Goebbels. Vážený pán predseda, princíp bezpečnosti je e, princípom bezpečnosti. Menej rizika, princíp bezpečnosti sa snaží, sa snaží byť výzvou, aby sme sa zbavili všetkej zodpovednosti. Musíme byť zodpovední, to znamená, že musíme sa ujať svojej zodpovednosti zrazu tisíce ľudí v prípade chrípky je vyzvaných, aby sa dali zaočkovať a tu zrazu je celý zatvorený celetecký priestor, hoci skúsenosti ukázalo, že že ten prach zo sopky neškodí naozaj v prípade letov, ale princíp bezpečnosti znamená, že musíme byť zodpovední, musíme e, brať na, do úvahy názory expertov a nevyhnutnosť znížiť príliš veľkú závislosť na leteckej doprave investovať viacej do, e, do železničnej siete. Pravdepodobne, že to predlžíme až do Ázie, do Ameriky alebo Ázie, alebo do všetkých, na všetky ostrovy. Ďakujem pekne. E, teraz by som e, chcel poprosiť pána Lópeza Garida o vystúpenie, Nech sa páči. Gracias, señor presidente. Ďakujem pekne ja si myslím, že zjavne došlo k istej dohode, kde musíme um, jednak zohľadniť e, prírodu a zobrať prírodu vážne. Aj tu na poslanec to jasne e, povedali, to naozaj taký odkaz pre nás všetkých a takisto aj pre Európsku úniu, pre jej schopnosť e, konať. Je to kríza, e, ktorá má celoeurópsky rozmer a ktorá zasiahla Ehm, obrovské množstva aj európskych občanov, aj iných občanov a samozrejme aj e, hospodárstve, aj hospodárstvo, alebo niektoré konkrétne hospodárske e, sektory v Európe. Ehm, pokiaľ ide o tie orgány, ktoré sú e, príslušné pri rozhodovaní o uzatvorení, uzatvorení ehm, vzdušného priestoru. Tam samozrejme sú to členské štáty, ktoré e, o tom rozhodujú, ale zároveň aj e, Európska únia e, prispela k tomu, keďže už v piatok sme vedeli, ako tá situácia pravdepodobne bude vyzerať v najbližších dňoch, tak aj španské predsedníctvo, aj komisia, aj Eurocontrol spoločne pracovali a ešte eh, pred, do nedele vlastne bolo vystúpenie aj k zastupcu komisie, aj mňa vlastne nakoniec ako zastupcu eh, španielského predsedníctva, potom bolo stretnutie Eurokontrolu včera, potom bol mimoriadný eh, summit, ktorý sa uskutočnil, alebo teda mimoriadná rada, ktorá sa uskutočnila včera. Mm, čiže vlastne konanie, konanie sa, alebo aktivity sa uskutočnili aj na európskej úrovni a práve dnes už e, uplatňujeme v praxi rozhodnutie zo včera z tej, z tej rady, z, toho mimoriadného, z tej mimoriadnej rady ministrov. A dnes už ráno bolo e, definovaných 8, e, teda, pardon, 4, 4 zóny, kde nie je možné lietať, ale zase sú iné zóny, kde je možné istým spôsobom mm, e, lietať, aj keď samozrejme to podmienené e, okolnostiami e, a teda tým, čo nám príroda dovolí, ale vlastne to včerajšie rozhodnutie Rady ministrov už dnes sa uplatňuje v praxi. Samozrejme na prvom mieste pamätáme na bezpečnosť našich cestujúcich, to, na tom sa nemení nič. Myslím si, že takýto európsky E, rozhodovanie na európskej úrovni vlastne nám umožnilo rozhodnúť v tejto veci lepším spôsobom e, a budeme to môcť uplatňovať aj do budúcna, pokiaľ sa také niečo zopakuje. Myslím si, že do budúcna už to vyhodnotenie e, rizika bude oveľa lepšie ako v súčasnosti. Napríklad Eurocontrol, keď bude rozhodovať o takýchto otázkach, bude zohľadňovať aj tie e, testovacie lety, bude zohľadňovať informácie aj od výrobcov lietadiel, bude takisto e, zohľadňovať aj informácie tej e, leteckej agentúry, ktorá má sídlo v Kolíne. Čiže to všetko sú veci, ktoré do budúcna budeme mať, ktoré sme doteraz nemali a ktoré samozrejme naďalej budú vychádzať z vedeckých e, dátu, e, údajov e, Eurokontrolu. Na prvom mieste samozrejme zostáva aj do budúcna bezpečnosť, to je vždy naša hlavná priorita, v tomto súhlasím s tým, čo tu zaznelo, ale pamätajme aj na tie hospodárske dopady tejto okolnosti, Komisia otvorila prácu pracovnej skupiny, ktorá budúci týždeň má navrhnúť e, správu v oblasti tej, ktorá vlastne súvisí s hospodárstvom tejto mimoriadnej udalosti. A plus treba zohľadniť aj ten rozmer, ktorý sa týka našich e, občanov. Ja to e, môžem iba zopakovať, že chcem, aby jednotlivé členské štáty pomohli svojim občanom dostať sa naspäť do vlasti pretože to je vlastne hlavné e, právo všetkých našich občanov, aby sa mohli e, vrátiť domov alebo mohli sa dostať tam, kde chcú. Je to vlastne právo e, alebo sloboda voľného pohybu. Myslím si, že do budúcna vďaka tejto mimoriadnej okolnosti sa nám otvára veľmi hlboká diskusia na tému práv cestujúcich práve v, v takýchto mimoriadných e, okolnostiach alebo situáciách. E, ďalej e, budeme chcieť vykonať aj isté štrukturálne reformy, ktoré by posilnili iné dopravné siete v Európe, najmä železničná sieť. To mm, je momentálne ako, ako ako istá priorita do budúcna, pretože aj e, historicky vlastne rozvoj štátov išiel vždy ruku v ruke e, s rozvojom dopravnej siete, aj železničnej, aj e, námornej samozrejme, ale pokiaľ chceme rozvíjať naše štáty aj v 21. storočí, tak treba rozvíjať aj práve dopravné infraštruktúry na čele so železničnou sieťou. To je teda otázka politická, ale aj istým spôsobom symbolická, aby sme tieto dopravné infraštruktúry rozvíjali, aby sa stali e, základnou súčasťou Európy 21. storočia. Čiže to, čo ste tu e, vyspomínali, napríklad pán Šult, pani Alvarez a ďalší poslanci, ktorí ste hovorili o, tej, o, tej, o tých investíciách do infraštruktúr, áno, máte pravdu, naozaj je to výzva e, pre nás do budúcnosti a musí Európska únia s týmto smerom. Ďakujem. E, bardzo dziękuję. E, predstaviteľ. Ďakujem pekne. Pripomienka k rokovaciemu pripomienku. Ja by som chcel povedať, že sme boli úprimnejší, teraz to bolo moc, doteraz to bolo moc slušné. Mnohí ľudia majú ťažkosti na letiskách, e, staniciach. Musíme využiť naše právomoci aj rada, aby sme donútili e, zverejňovanie informácií na hlavnej stanici. V Bruseli zo šiestich fungujú iba štyri okienka, takže naozaj by e, sme mali byť úprimnejší, viacerí by sa mali mať možnosť vyjadriť a využíme všetky naše právomoci v prospech cestujúcich. Ďakujem pekne. Už sme o tejto téme dostatočne hovorili a naozaj je škoda, že ste nepočúvali rozpravu. Všetci sa na to odvolávali. OK. Uh, all this, uh, well, OK. Uh, colleague, sorry, sorry. Uh, all this... Vážení kolegovia, o všetkých týchto bodoch sa hovorilo už na, počas našej rozpravy a na schôdzi. Lutujem. Teraz podpredseda Európskej komisie poskytne svoju odpoveď a potom máme ďalší dôležitý bod a príde aj predseda komisie, pán Baroso. Nech sa páči, pán podpredseda. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za všetky pripomienky. Aj tie štyri dodatočné. V prvom rade chcem povedať, že táto udalosť musí podnetiť rozmýšľanie o našich strategických plánoch a najzaujímavejšia, najkľúčovejšia téma je práve otázka intermodality a flexibility medzi jednotlivými spôsobmi e, dopravy a železnice musia predstavovať akúsi alternatívu. Na tomto základe e, čoskoro začneme prehodnocovať prvý železničný balík a budeme mať aj strategický dokument o budúcnosti dopravy. Takže toto sú všetko veľmi dôležité týmy a včera sme hovorili o tom istom e, aj na Rade ministrov pre dopravu, takže naozaj slubujem, že to berieme vážne. E, aj práca e, na diálku z domu, nad tým sa uvažuje, aby sa znížila potreba dopravy, presúvania sa. Čo sa týka hospodárskeho dopadu, zoberieme do úvahy všetky aspekty a naozaj predložíme konkrétne návrhy spolu s kolegami, ale musíme byť ostražití. Viete, že peniaze e, nerastú na stromoch a naozaj e, musí to byť férové aj voči ostatným hospodárskym aktérom. Musí to byť vyvážené a taktiež e, to určite nebude e, nejaký zázrak. No a e, práva pasažierov, tie pravidlá sú známe. Viackrát sa tu o tom hovorilo, že by sme mali prehodnotiť, ale ja si myslím, že to nie je potrebné, pretože to bolo schválené aj Európskym parlamentom, takže potom je tu otázka implementácie a to je v rukách členských krajín. Takže naozaj si myslím, že už máme jasný plán, ako postupovať pri uplatňovaní týchto pravidiel a taktiež sa snažiť vplývať na členské krajiny. Je jasné, čo treba spraviť vo vzťahu s cestujúcimi dnes. A ešte jedna vec nie je to až tak e, významné, ale mnohí o tom hovorili v médiách a teda konkrétne o tom, že už e, je príliš neskoro a že sme nekonali, ale ja som konal e, celý ten čas, bol som v kontakte s Eurokontrolom, s ministrami a v tejto miestnosti máme vlastne tú istú dilemu, s ako sme sa stretli my a aj experti Jednoducho je to v rukách e, expertov, e, úradov, nie v rukách politikov. My sme boli pripravení na výbuch sopky, ale trochu odlišný typ e, niekto to povedal e, tu konkrétne, že e, KLM a British Airways sa stretli s dopadmi na ich lietadla, takže je to skutočná hrozba a úrady e, konali v súlade s takýmito predpokladmi. Je to vážne nebezpečenstvo a lety musia byť zrušené, pozastavené Takže teraz e, by sme chceli mať diferencovaný prístup. Nedelu e, bolo niekoľko testovacích letov a boli poskytnuté informácie Eurokontrolu. Hovorili sme o tom. No ale taktiež ide o to, či je to naozaj e, smerodajné. Je to v rukách členských krajín Máme jednotné e, nebo, je to veľmi ambiciózny, e, slubný projekt a e, ministri sa na tom zhodli. Je to určite cesta do budúcnosti, lepšia koordinácia na úrovni EÚ, tak by to určite malo vyzerať v budúcnosti. Takže taký je súčasný obraz a mm, to bolo to, čo som chcel k tejto téme povedať. No a ešte k tým informáciám. Uh, aj ja sám, e, aj komisia zverejnila vyjadrenia e, v tlači už vo štvrtok, už v piatok a v prvom rade sa vyjadrili k právam cestujúcich, e, že teda tieto pravidla musia byť práva musia byť rešpektované. To komisia urobila okamžite a potom od nedele sa o tom začalo hovoriť podstatne viac, hlavne včera. Takže nie je to uzavretý prípad. Máme ešte 3-4 dní, pokiaľ budú obnovené všetky lety. No a ja dúfam, že už potom všetci cestujúci sa budú môcť eh, vrátiť eh, domov alebo do destinácie, kam sa chceli dostať. Je to zložitá situácia a s dopadmi mm, sa musíme vyrovnať.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 Rozprava, ktorú by sme mali teraz uzavrieť, bola bezpochybne najdôležitejším bodom nášho programu. A naozaj si myslím, že stálo za to stretnúť sa v Štrasburgu, ak by sme mali mať len takúto rozpravu a nič viac, pretože toto od nás čaká verejnosť. Očakáva jednoducho, že budeme riešiť problémy, ktorým musia čeliť oni. A presne to sme sa snažili dnes do obedu robiť Takisto by som chcel by som sa chcel poďakovať Európskej komisii za to, že poslala